v náležitom čase dosiahnuť dohodu, dobrú dohodu. E, ešte raz veľmi pekne e, ďakujem, pán predseda, končím. Ďakujem, pán minister Kivine, ďakujem vám, ďakujem aj komisárovi Ettingerovi a spravodajcom